mali byť eh, silní, aby sme mali s Ruskom dobrú dohodu. Ďakujem za túto rozprávu a za vaše vystúpenia. Ďakujem pekne, Hannes. A gratulujem ti k tejto vynikajúcej správe. Týmto vystúpením uzatvárame tento bod programu. Hlasovať sa bude zajtra na obed o tomto bode. Nasledujúci bod programu. Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Egypte oznámili mi, že vysokú predstaviteľku bude zastupovať pani Markulis, ministerka zahraničných vecí Cypru a tu aj vítame v pléne Na úvod, pani ministerka, máte slovo, aby ste teda prišli s vašim vyhlásením. Thank you, Mr. President, honorable members. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, samozrejme so znepokojením situ- sledujeme situáciu v Egypte. Minulý týždeň došlo k násilným stretom počas demonstrácií a, a viaceré osoby zahynuli, stovky boli zranené. Teda sú to strety medzi e, vládnúcou stranou a opozíciou, pokrok je zablokovaný, e, vyzývajú sa, e, obidva tábory vyzývajú k ďalším protestom. Excuse me. An agonizing question Takže naozaj otázka, ktorou sa znepokojujeme, je, že čo bude s demokratickým vývojom Egypta. Eh, pondelok sa ministri zhodli na tom, že treba situáciu upokojiť, musí tu byť obsiahly dialog, aby sa našlo riešenie založené na konsenze a spoluúčasti. A evidentné je, že Egypt potrebuje silnú ústavu, ktorá bude reprezentovať všetkých egyptianov. Vážené poslanky a poslanci, v prvom rade chcem rekapitulovať niektoré z tých udalostí, ktoré viedli k tomuto e, k tejto veľmi hlbokej politickej kríze. 22. E, novembra prezident Morsi vydal ústavnú deklaráciu, na základe ktorej on, okrem iného, dáva e, úrad prezidenta mimo justičnú kontrolu. 30. novembra bol prijatý návrh ústavy e, parlamentným zhromaždením, ktorému dominujú islamisti. Bolo to predložené prezidentovi, Referendum o, ustanovenie, e, o ústave bolo zvolené 15. decembra. Potom nasledovali demonstrácie oboch táborov. Pôvodne boli pokojné, ale žiaľ zvrhli sa až k násilnostiam minulý týždeň. Minulý štvrtok prezident Morsi vystúpil pred národom, vyzýval k rokovaniam, avšak neustúpil z ústavnej deklarácie a zotrval v dátume referenda. Opozičná, opozičný blok Národný front, ku ktorom sú liberálne a sekulárne strany, vrátane bývalých prezidentských kandidátov Avera Musu a Mohameda El Baradaja, e, odmieta zúčastniť sa na rokovaniach, pretože žiadna z požiadaviek nebola splnená. Čiže aby sa upustilo od ústavnej deklarácie, aby sa zrušilo referendum o ústave a aby E, e, bolo vytvorené nové ústavodárne zhromaždenie v sobotu po plánovanom dialógu, ktorý zvolalo 60 politických osobností, avšak nie Front národnej záchrany, Ehm, prezident eh, Morsi eh, anuloval ústavnú deklaráciu, ale potom vydal novú a zachoval dátum referenda. No a v tomto momente eh, sa vyzýva na nové demonstrácie z oboch táborov, tak zo tábora podporujúceho Morsiho, ako aj z opozičného tábora, ale situácia v uliciach je pokojnejšia. Front národnej spásy dnes vyhlásil, že sa bude podielať na ústavnom referende a bude robiť kampaň za e, hlasovanie nie. To je e, nová úroveň legitimnosti tohto hlasovania. Momentálne bolo rozhodnutie na mesiac zmraziť úver MMF. To nie je finálne rozhodnutie, uvidíme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Vážené poslankyňa a poslanci, vysoká predstaviteľka Cathy Ashton, ako aj špeciálny predstaviteľ Bernardino Leon a delegácia EÚ v Káhire e, sú neustále v kontakte s hlavnými politickými protagonistami e, v neposlednom rade s ministrom zahraničných vecí. Odovzdávajú ten odkaz, že je potrebné upokojiť situáciu a pristúpiť k zmiereniu. To, je teda preferovaný postup vzhľadom na polarizáciu, kontroverznosť, e, ktorá prevláda medzi stranami a takisto vzhľadom na určité citlivosti, pokiaľ ide o zásahy zvonku. Minulý týždeň E, pani Ashton pripomenula, aká je dôležitá mierová transformácia v Egypte a vyzvala k inkluzívnemu dialógu. Vrátim sa k tej pôvodnej otázke, aký je ten demokratický prerod v Egypte. A demokracia nenastáva, e, nie je nejakým rýchlým riešením. Mnohí ste e, takýto proces zažili nedávno vo vlastných krajinách treba vybudovať hlbokú a udržateľnú demokraciu, čo je dlhodobý proces, vyžaduje si tvrdú prácu, odhodlanie, angažovanosť, vytrvalosť a trpezlivosť. Tak e, na domácej pôde, ako aj v medzinárodnom kontexte, niekedy sa príjmú opatrenia, ktoré e, keď sa na nich pozeráme e, do minulosti, vyzerajú neveľmi dobre uvážené ako povedal jeden z kolegov v Rade ministrov v pondelok, ten prechod je vždy uh, taký chaotický a je potrebné prijímať niekde nepríjemné opatrenia, avšak treba brať do úvahy požiadavky opozície. Myslím, že eh, toto veľmi dobre zhrnuje situáciu v Egypte a teraz je na vodcoch, aby získali si aj opozíciu, aby sa zapojila do skutočného dialógu, aby sa našlo konsenzuálne riešenie, ktoré eh, bude priateľné pre všetkých, aby sa obnovila dôvera, eh, pokiaľ ide o hodlanie Egypta eh, pristúpiť k demokratickej transformácii. A opakujem, že nesmierne dôležité, aby Egypt dostal ústavu, ktorá bude zastupovať a reprezentovať všetkých egyptianov a zabezpečí ľudské práva pre všetkých bez ohľadu na vierovýznanie, e, rodovú príslušnosť alebo ďalšie aspekty. Ľudia prišli o život na Tahrirskom námestí a aj inde v Egypte, bojujúc za svoju legitímnu požiadavku politických, socioekonomických práv. Nikdy na nich nezabudnime. Poslankyne a poslanci, Egypt momentálne je vo veľmi náročnej situácii, ale musí nájsť e, riešenie. Egypt patrí egyptianom a mali by sme, a teda ne, nemôžeme im vnúcovať riešenie. Musíme preukázať, že EÚ podporuje ľudí v Egypte v ich demokratickej transformácii a musíme ďalej volať po inkluzívnom dialógu, aby sa našlo riešenie založené na konsenze. A samozrejme, e, treba zamedziť akémukoľvek násiliu. EÚ musí tiež jasne a dôrazne komunikovať, čo očakávame od demokratickej transformácie. Musíme pripomenúť, úspešnú Task Force EU Egypt z 13. a 14. novembra na ktoré ste sa niektorí aktívne podielali. E, tu vznikla nová dynamika vo vzťahoch EU-Egypt, e, založená na rešpektovaní sociálnej spravodlivosti, sociálneho vývoja, právneho štátu, ľudských práv a dobrého, e, dobrej správy veci verejných. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. Teraz rečníci v mene politických skupín. Ako prvý v mene EPP pán Kristian Preda na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani ministerka, pán, pán komisár. Vítam dnešnú rozpravu o situácii v Egypte. Je to naozaj veľmi nalíhavá rozprava. Vieme, že E, egyptská revolúcia je ohrozená. Situácia sa tam vyvíja veľmi rýchlo, ale žiaľ nie dobrým smerom. Nejde to tým smerom skutočnej demokracie, ktorá by bola založená na právnom štáte a rešpektovania základných práv a slobod. E, veľmi smutne poznamenávam, že každým dňom e, sa nám tento cieľ v Egypte vzdialuje a stačí len spomenúť e, dekret číslo 107, ktorý bol prednedávnom prijatý a ktorý umožňuje egyptskej armáde e, zadržiavať civilov a predvádzať ich a súdiť na vojenských súdoch. Prezident Morsi síce súhlasil so stiahnutím dekretu, ale to bolo až po dvoch týždňoch eh, protestov opozície a potom, čo došlo tiež aj k veľkým útokom zo strany islamistov. Egyptská spoločnosť teraz nikdy nebola takto rozdelená. Nejde len o rozdelenie o prezi- kvôli prezidentovi Morsiho, ale ide o hlboké rozdelenie spoločnosti a ich názorov k tomu, aká bola revolúcia, aká je situácia. A toto rozdelenie sa nevyrieši vnútenou ústavou. Je potrebné referendum, kde by boli implikovaní všetci egyptskí aktéry, inak násilie k ničomu nebude viesť. Musíme nastojiť na tom, že tento táto autoritárska úchylka v egyptskom režime musí jednoducho skončiť. Musíme ísť cestou, a oni musia ísť cestou dialógu. To je jediný spôsob, ako sa dostať z krízy. A posledný vývoj posledných hodín to potvrdzuje e, prezident oznámil, že bude diskutovať s opozíciou, ale na poslednú chvíľu e, to zrušil bez vysvetlenia. Egyptské orgány tlačia na, na to, aby sa zorganizovalo referendum a hoci je tam veľký zmetok, vôbec nevieme, či referendum bude 15. či 20. decembra. Posla, podľa posledných informácií by uh, už referendum Vary malo začať. Ale takáto konzultácia vyzerá skôr ako komédia, než ako inkluzívna demokracia, takže Musíme žiadať, aby základné hodnoty e, krajiny sa neprimali e, za takýchto podmienok. A teraz na 1,5 minúty pán kolega Panceri v mene socialistických kolegov. Ďakujem, pán predsedajúci. Súčasná politická fáza v Egypte, tak tu musíme neustále monitorovať a sledovať, k čomu došlo za posledné dni, tak musíme vyjadriť naše hodnotenie a stanoviť určité usmernenia a tiež chronologicky ustanoviť fakty. Egypt v tomto prechodnom období, e, ako sa bude vyvíjať táto situácia, tak bude vyvíjať e, sa takto aj situácia v celé, celom regióne. Naša prítomnosť a naša task force bola veľmi dôležitá mali, ukázalo sa, že správanie e, egyptského prezidenta prináša určité problémy, ale my musíme byť jasní. Nebudeme zasahovať do vnútorných záležitostí, ale musíme byť jasní. Nie je možné, aby sa demokratický prechod robil násilím. A malo by sa používať demokratické práva a teda tí, ktorí väčšinovo vyhrali, tak by mali presadzovať e, právo a zákony. A nemôžeme podporiť taký ústavný text, ktorý je veľmi konzervatívny a ktorý nezastupuje celú egyptskú spoločnosť. Musíme podporovať skutočný dialog v egyptskej spoločnosti a aby um, e, ozborené sily Egypta mali neutrálnu úlohu. EÚ prostredníctvom komisie musí mať oveľa silnejšiu pozíciu v Egypte, pretože nielen USA, ale aj EÚ majú veľký záujem na tom, aby Egypt pršil mirovým spôsobom k demokracii. Ďakujem Antoniu, hovorí pán predsedajúci. A teraz na dve minúty pani Šáke v mene ALDE. President, thank you, Pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Pani Ešten chce aj tu vodcovstvo. Európska únia e, slúbila niečo občanom aj e, obyvateľom Severnej Afriky, ktorí si želajú spravodlivosť. Vidíme tu dôsledky toho, že sme 10 ročia podporovali diktátorský režim. Európska únia preto potrebuje hodnotovejšiu politiku. Musíme odmeňovať demokratické reformy finančnou odmenou. Táto politika sa ale bohužiaľ doteraz e, takmer neimplementovala. Prezident Morsi teraz na seba uzurpuje viac moci, e, než mal v minulosti Mubarak. A e, teraz úsilie o obnovu Egypta ustupuje do úzadia a nastáva iba krízový manažment. Egyptský ľud si ale nezaslúhuje tak, takéhoto prezidenta. Nemajú e, skúsenosti s mocou súhľadný. Egypt potrebuje právny štát. Ako zareagovala EÚ na e, toto uzurpovanie moci Európskej únii? Trvalo týždne, kým vydala veľmi slabé stanoviská po 22. novembri pani Ashton iba oznámila, že EÚ vráti zmrazené aktíva Mubarakovho režimu Egyptu. Takéto posolstvo ale nestačí a partnerstvo s Novým Egyptom je pre nás veľmi dôležité. E, naše susedstvo e, musí prekvitať a potom budeme prekvitať aj my. A okrem toho musíme presadzovať univerzálne ľudské práva egyptského ľudu. Je sklamaním, že Európska únia nie je silnejšia. My teraz eh, sklameme egyptský ľud a nesplníme naše vlastné sľuby. Pokiaľ ide o referendum a nový vývoj situácie, musíme byť eh, obozretnejší, eh, musíme sledovať situáciu viac a musíme prestať predstierať, že uplatňujeme kondicionalitu. Ďakujem teraz za zelených. Na 1,5 minúty pani Sargentini als een vriend... Ďakujem, pán predsedajúci. Čo urobiť, ak ne, váš priateľ urobí niečo zvláštne a vy nechápete jeho konanie? Čo urobiť, ak sa nejaká krajina snaží o demokraciu, ale je tak polarizovaná, že už nie je možné uzatvárať kompromisy. Prednedávnom sme z Task Force, Force boli v Egypte spolu s pani Ashton. Rozprávala som sa s egyptskými poslancami a e, skonštatovala som, že kompromis um, nepatrí eh, k bežnému rokovaciemu postupu v ich parlamente. Ja mám veľké obavy, keď sa pozerám na konanie prezidenta Morsiho. Ale tiež si myslím, že keď váš priateľ urobí niečo zvláštne, by ste mu mali najskôr povedať pravdu. Ak pán Morsi o tri týždne chce eh, mať už novú ústavu, tak je to veľmi nezodpovedné. To by sme mu mali povedať, ale napriek tomu ostáva priateľom, e, ktorého musíme aj podporovať. Európska únia nemôže sama presadiť právny štát v Egypte, ale môže e, ho podporiť, môže podporiť takéto síly. A preto môj odkaz pre vás znie, musíme sledovať situáciu v Egypte, a, e, ale musíme si uvedomiť, že demokracia nevzniká zo dňa na deň. Ďakujem. Teraz za ECR doktor Tanok na jednu minútu. Revolúcia nie je transformáciou, ale iba tranzíciou. Nemohli sme očakávať, že Egypt sa zo dňa na deň stane demokratickým štátom. Ale napriek tomu niektorí, e, niektoré činy prezidenta Morsiho musíme odsúdiť nová ústava e, by mala ísť nad rámec e, moslimského bratstva a takisto aj násilie na egyptskom ľude. To musíme odsúdiť. On sa snaží rozširovať si svoje právomoci a chce byť nezasiahnutelný egyptskou justíciou. A to nie je dobré. A voči tomu sú aj ľudia, je tu masívny odpor e, ľudu. Ale napriek tomu môžeme byť opatrne optimistickí. Dnes sme počuli, že opozícia sa pravdepodobne zúčastí na referende, nebude ho bojkotovať. ECR víta Task Force pani eh, Ashton, ktorá chce dať ekonomickú podporu Egyptu ako odmenu za demokratický pokrok. Takisto Chceme, aby bola rešpektovaná menšina kresťanských koptov, pretože v súčasnosti vláda je dominovaná moslimským bratstvom a šaria je právnym základom ústavy. Ďakujem. V mene EFD pán Belder, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Po rozhovoroch minulý a tento týždeň s egyptskou e, kresťanskou menšinou, tak e, závery sú jasné, odmietajú návrhy novej ústavy a nie sú jediní. Keď si pozorne tento text prečítate, tak to vám umožní pochopiť, prečo egyptskí kresťania a laici sú plne proti tomuto textu, ktorý napísali moslimskí bratia. Aké sú tam konkrétne príklady? Článok 219 umožňuje kodifikáciu aplikáciu šárie. Článok 4 Vysoká rada a Klar Azár je jediným orgánom na overovanie platnosti ústavy a tak ďalej. Tento článok dáva rozhodujúci vplyv moslimským bratom na všetky druhy moci výkonnej, právnej a tak ďalej. A aké závery e, vyvádza komisia rada z tohto scenára tohto pána prezidenta Morsiho? Gracias, señor. Ďakujem, pán Belder. Na 1,5 minúty menej. GUE, pani Marisa Matias, nech sa páči. Ďakujem pekne. Prezident Morsi a moslimskí bratia eh, si privlastňujú demokratický proces a chcú ísť autokratívnou cestou opatrenia v, súdne, v súdnictve, opatrenia týkajúce sa egyptských ozbrojených síl a tak ďalej. To je všetko znepokojivý vývoj, kde sa chce kumulovať viacej právomoci. Moslimskí bratia, tak ako odpovedali na e, hnutie ľudí, tak to všetko vedie k tomu, že si môžeme myslieť, že sa vytvára e, vojensky kontrolovaná vláda, e, hlavne keď vidíme represiu na manifestantoch, občianské organizácie, ktoré sú v opozícii, neboli vôbec vypočuté a prezident Mercy vlastne prišiel s nebezpečným precedensom. Chce kontrolovať súdnictvo, ale v skutočnosti chce schváliť takú ústavu, ktorá sa vypracovala za 19 dní a ktorá neodráža skutočnosť v krajine. 25 e, podpory v prvom kole volieb mal oveľa viacej teda podpory a chce ju využiť Táto e, rôznorodosť kandidátov by e, odrážala e, egyptskú skutočnosť a nie je to, čo sa deje teraz. Egypt a opozícia v Egypte si zaslúžia našu podporu a na záver pán Mölcer na jednu minútu za nezaradených. Ďakujem, pán predsedajúci. To, že prezident Morsi chce presadiť spornú ústavu za každú cenu, to môžeme vnímať ako prvý krok smerom k islamskej diktatúre. Revolúcia zlyhala, pretože v posledných dvoch rokoch sa nediskutovalo o role náboženstva v krajine a nikto sa nedohodol na tom, aká má byť tá úloha. Toto bola kedysi krajina nádeje e, v arabskom svete, ale dnes je Egypt súd pušného prachu. Je jasné taktiež, že zrušenie delby moci a demokratických zásad to je naozaj v rozpore s demokraciou. A potom tu máme ešte aj stúpajúcu nezamestnanosť a hospodárske problémy. Nepo, nestačí o, označovať demonstrantov za o, manifestujúcich proti šari alebo za kresťanov. Tým sa krajina nevyhne o, občianskej vojne v budúcnosti. O, e, sa musí krajina snažiť najmä o ochranu práv kresťanských koptov. Ďakujem, pán Mojcer. A teraz uzatvárame vystúpenia rečníkov mene politických skupín a teraz vo vlastnom mene pani Maria Gabriel na dve a pol minúty. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Chers collègues, Vážení kolegovia, môžeme si povedať, že Únia musí byť naďalej aktívna, odvážna, aby jasne zaujala stanoviska, pokiaľ ide o Egypt. Kľúčové slova sú pozornosť a dialog. Zdá sa, že musíme vyslať posolstvo poprvé e, posolstvo egyptskej vláde. Viacej ako pred rokom ste sa zaviazali k demokratickej ceste. Táto nie je ľahká. Nové voľby, nová ústava, ale nie ste na správnej ceste, ale nesmiete autoritatívnym spôsobom postupovať, lebo takto vlastne e, e, sklamávate ľudí, ktorí vás volili. Musíme pokračovať v našom úsilí, podporovať ich politickým dialogom. Nie sme tu na to, aby sme egyptskú vládu súdili, ale musíme podporovať demokratické hodnoty a ľudské práva. Máme povinnosť podporovať občianske iniciatívy egyptských občanov, ktorí chcú žiť v demokratickej spoločnosti. Vyzývam všetkých egyptských aktérov, aby mali egyptský štát, ktorý bude obahojovať ľudské práva, ktorý bude mať právny štát. A to tým, že sa aj ženy začlenia do rokovacieho procesu a že budú mať aj možnosti vo vysokých funkciách. Nezabúdajme na mladých. Vďaka ich dynamike a podnikateľstvu e, e, môžu dosiahnuť pokrok. A posolstvo pre nás všetkých my sme hlavným obchodným partnerom a prvý zdroj pomoci a musíme zohrať dôležitú politickú úlohu Task Force EU Egypte, e, ktorá sa konala 14. novembra a jasné prejavy posilnenej spolupráce. Ak povolíš, hovorí pán predsedajúci, je tu jeden problém. Tlmočníci mi signalizujú, že vôbec nie sú schopní tlmočiť tvoju rýchlosť, takže ak by si mohla trochu spomaliť. Ospravdujem sa tlmočníkom, hovorí rečníčka a budem pokračovať. Task Force EU e Egypt. Prvá schôdza bola 14. novembra v Káhire a konkrétne prejavy našej posilnenej spolupráce. To bude jediný spôsob, ako dosiahnuť ten spoločný cieľ, a to je podpora mieru, stability, prosperity a základných práv, ľudských práv. Táto task force musí umožniť všetkým aktérom demokratického procesu identifikovať partnerov, ktorí prispejú k konkretizácii priorít tak v politickej ako aj ekonomickej sfére. Len takýmto spôsobom zakotvíme demokraciu a nesmieme zabúdať na oživenie hospodárstva, vytváranie pracovných miest a investície dobre pre všetkých. Naše posilnené partnerstvo s Egyptom bude schopné odpovedať na tieto výzvy, ale ako som už povedala, preto je potrebné aby dialog a rešpektovanie ľudských práv boli kľúčovým procesom v demokratickom egyptskom procese. Ďakujem, Mária. A teraz na 1,5 minúty pani Anna Gomeš. Áno, keď chceme dos- dosiahnuť demokratický prerod v Egypte, eh, tak musíme to viesť dialogom, ale pán prezident Morsi preberá veľké kompetencie rovnako ako egyptská armáda. Prezident sa pomýlil, aby sa dostal z tejto krízy, musí si vypočuť egyptský ľud a viesť dialog so všetkými demokratickými silami s tými, ktorí protestujú na námestí Tahrid proti návrhu ústavy, ktorá nemá demokratické záruky, ktorá naraža na právny štát, ohrozuje ľudské práva a základné práva, ohrozuje práva menšín protestujú aj ženy, aj náboženské menšiny a tak ďalej. E, proces referenda je veľmi spochybniteľný a vôbec neprispieva k tomu, aby sa potvrdila legitimnosť prezidenta. Nesmieme e, dopustiť, aby sa e, egyptský režim vrátil k autoritárstvu. Nesmieme pripustiť hospodársky kolaps ani politický oskurantizmus. Musíme uchovať poriadok a je potrebné, aby sme zabezpečili ochranu občanov. Je jasné, že demokratické reformy vyžadujú veľa času a môžu naražať aj na prekážky, ale my chceme v tomto regióne mier a pokoj a všetci aktéry musia splniť e, sľuby, e, ktoré dali. Preto moto viac za viac EÚ má obhajovať tí, ktorí bojujú za demokraciu v Egypte. A je potrebné, aby aj Morsi ďalších rešpektovali práva. A nechcel som ťa prerušovať, Anna Gomeš, ale ani teba tlmočníci ne, nemohli tlmočiť, pretože si čítala veľmi rýchlo. Poprosím všetkých rečníkov, aby rozprávali pomalšie. My všetci vieme, ako treba komunikovať, ale ako viete, v kabinách sú vynikajúci profesionáli, ale nie, je schopný, nie sú schopní pretlmočiť niečo, čo vy máte dve minúty a chcete povedať e, veci, čo sú za 4 minúty. A teraz pani Desarnes. Ďakujem, pán predsedajúci. My všetci vidíme, čo sa deje v Egypte. Je to veľmi vážne. Hospodárska situácia je katastrofálna a k tomu pristupuje inštitucionálna, ústavná, demokratická, politická kríza. A naše otázky sú legitímne. E, samozrejme, môžeme spochybňovať text e, ústavy, ktorý bude predložený referendum Mám pocit, že, tam otvore, že sú otvorené dvere všetkým možným interpretáciám a zneužívaniu, pokiaľ ide o rovnoprávnosti postavenia mužov a žien, verejnej slobody a tak ďalej. A tiež si kladiem otázku, aká je klíma. Vidíme, že tam je násilie, obrovské rozdelenie spoločnosti medzi proislamistami a antiislamistami. A to nie je vhodná klíma pre referendum. Navyše egyptiania nemajú žiadne dostatočné informácie a 90 sudcov už odmietlo e, robiť kontrolu tohto referenda. Takže obavy sú na mieste. Pán prezident Morsi by mal znovu pokračovať v dialógu kým existujú odôvodnené obavy opozície a on by mal urobiť gesto aj pokiaľ ide o referendum. Nikdy sa silou nič nevyrieši a demokracia sa tiež silou nikdy nedosiahla. A pani ministerka správne povedala, že EÚ nemôže samozrejme nič vnúcovať, ale EÚ môže hovoriť a veľmi nahlas pripomínať. Ďakujem pani Desarnes a teraz pán Provera na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Zámery prezidenta Morsiho a moslimských bratov sú jasné. Návrh ústavy, kde je dominujúca úloha šarie ako základu práva. dekret tohto prezidenta, e, ktorý má byť silnejší ako zákon. Líder moslimských bratov povedal, že jeho organizácia neuznáva Izrael, že džihad je povinnosťou pre všetkých moslimov a že musia vziať do ruky zbrane proti západu. Takzvaná arabská jar v Egypte nadobúda čím ďalej tým autoritárskejší charakter. Obávame sa o právny štát a sociálnu spravodlivosť, ale zdá sa, že moslimovia a islamisti chcú e, v tomto regióne e, situáciu viacej zneisťovať. My chceme bezpodmienečne podporiť taký demokratický proces, ktorý bude jasný a nie tento viac za viac, ako chce pán komisár File. A chceme pomáhať skutočne demokratickým silám, Ďakujem, hovorí pán predsedajúci a teraz na 1,5 minúty pán Vigenin. Keď som sa pozeral na správy e, v médiách, mal som také deja vu, e, ľudia na Tahrírskom námestí, vojaci a tak ďalej. Čiže za dva roky sa uzavrel cyklus histórie, Mubarak odišiel, ale je tu Morsi. Ale všetko sa opakuje trošku odlišným spôsobom. Všetci sme si už vzali z toho ponaučenia a ak to tak je, tak EÚ musí konať rýchlo, rozhodne a v spolupráci s USA. V polovici novembra počas e, úspešnej Task Force EU Egypt sme Um, ukázali, ako úspešná môže byť spolupráca, keď politické reformy pokračujú. Teraz musíme ale ukázať, ako zareagujeme, keď bude demokracia v tejto krajine ohrozená a keď sa budú ohrozovať práva ľudí. Prodemokratické síly teraz potrebujú podporu, našu podporu vo svojom boji. Toto je rozhodný okamih, e, ktorý bude skúškou našej dôveryhodnosti. Preto nechápem, prečo rada pre zak hraničné záležitosti, vzala na vedomie najnovší vývoj v Egypte, ale e, nevydala e, žiadne skutočné vyhlásenie ani stanovisko. Podľa mňa takýto bezzubý e, dialog pomôže iba tým, ktorí sú na, už na nedemokratickej ceste. O niekoľko dní Egypt dostane pochybnú ústavu, ktorá bude základom ďalšieho vývoja tejto krajiny. A potom ako zareaguje rada? Iba to vezme na vedomie alebo zaujme skutočné stanovisko? Viem veľmi dobre, že demokracia nevznikne zo dňa na deň, ale odmietam a akceptovať e, to, že táto krajina sa uberá úplne zlým smerom.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 chcú viac moci. Ja si myslím, že toto je temný scénár, ktorý je už každodennou záležitosťou. Prezident Morsi prekračuje hranice svojich právomocí ešte viac ako jeho predchodca Mubarak. Pani Ashton sa snaží v mene EÚ, ale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

Ďakujem pekne. Všetci sme si mysleli, že po voľbe nového egyptského prezidenta politická situácia sa bude stabilizovať, ale bohužiaľ za posledné týždne sa situácia zhoršila. Rozhodnutie prezidenta Morsiho, že rozšíri svoje kompetencie, môže byť ohrozením demokratického procesu. Všetky formy arabskej jary, vrátanie egyptskej revolúcie som podporovala, ale autoritatívny režim v Egypte nemôže byť nahradený iným podobným, preto by prezident mal odstúpiť od toho dekretu, ktorý rozširuje jeho kompetencie a egyptský e, e, národ by nemal násilne vystupovať Malo by sa hlasovať ústavným referendum 15. decembra. Prijatie novej ústavy bude nový krok k demokracii. Ďakujem za pozornosť. Nie, Mária, počas catch aj nefunguje modrá kartička. Nie, nie, nie, počas catch aj sa nedáva modrá kartička. Hm? Ďakujem, pán predsedajúci. Tí, ktorí predčasne odpísali arabskú jar ako arabskú jeseň, nemali pravdu, pretože vidíme opäť masové protesty proti prezidentovi Morsimu, ktorý chce uzurpovať svoju moc. Pripomína nám to teraz Mubaraka pracovníci aj mladí ľudia reagovali veľmi citlivo a ukazujú, že sa nechcú vzdať demokracie. Situácia je kritická, útoky na demokratických pracovníkov, ženy a odborárov sú stále častejšie. Masové hnutia z dola obhajujú revolučný proces a pokračujú v ňom. A e, toto hnutie sa snaží riešiť e, aj bezdomovectvo, E, analfabetizmus, bojuje za primerané mzdy. Tieto základné e, práva nemôžu si uzurbovať kapitalistickí politici, ani armáda, ani moslimskí bratia. Musíme im pomôcť zachovať si hospodársky systém a aj ústavu, ktorá sa bude opierať o právo na súkromné vlastníctvo. Čiže potrebujeme tu boj, zásadný boj za demokraciu. Ďakujem a teraz pani Cavela. Oh, I didn't hear you, Mr. President. Oh, sorry about this. Um, αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος φλέγεται. Ďakujem, pán predsedajúci. Situácia je taká, že Egypt trpí a pred, prezident a pani e, ministerka e, nevedia mm, takisto sa zorientovať, e, takže nevieme v podstate ani dnes, koho, e, koho podporovať, či armádu, či pána Morsiho. V prechodných obdobiach vždy zasahovala e, armáda a dávala určité veci do poriadku. Technická podpora pre tých, ktorých medzinárodné spoločenstvo považuje za dôveryhodných, Eh, si vyžiada hospodárskú pomoc. Hospodárstvo totiž sa zrútilo v Egypte. Ľudia, ktorí vychádzajú na ulicu, tam nejdú iba z ideologických dôvodov. Im ide o prežitie, o holé prežitie. Eh, pani ministerka, je veľmi dôle- rozhodujúce, kedy a ako sa poskytne hospodárska pomoc. Teraz pani Monis mala dostať slovo, došlo k nedorozumeniu. Neviem, či Chcete ešte položiť doplňujúcu otázku alebo hlásite sa do Catch the Eye? Máte jednu minútu, pani Monis. No Ďakujem pekne, ani minútu potrebovať. Ja myslím, že nesmieme zabúdať na referendum o ústave v Egypte a naozaj to referendum bolo bojkotované v nedeľu egyptské orgány ponúkli, že príjmu delegáciu poslancov z Európskeho parlamentu, aby im dali možnosť, aby sami mohli posúdiť, e, za akým spôsobom prebehne referendum a to by sme nemali prepásť takúto príležitosť. Thank you. Ďakujem pekne. Now I ask, uh, first of all, good evening everybody predseda všetkých zdraví, pretože došlo k striedaniu predsedov. Teraz by som požiadal komisiu, aby e, zhrnula. Nie, prepáčte, k tomu predseda sa ospravedlňuje. Slovo dávam rade, aby zhrnula túto rozprávu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európska únia a Egypt boli vždy veľmi úzkými partnermi, ktorých spájala, spájala história, zemepis, geografia a spoločný e, snaha o mierové stabilné susedstvo. A boli sme veľmi e, naozaj hlboko dojatí, keď sme v januári 2011 videli egyptianov, ako vyšli do ulic a jasne a nahlas e, žiadaní o splnenie svojich e, ľudských aj sociálno-ekonomických práv. A Európska únia okamžite reagovala alebo vyjadrila svoju podporu takejto, budovaniu takejto demokracie. Áno, táto cesta bola trnistá a ešte naďalej trnistou bude, kým napokon egyptiania ukončia svoj demokratický proces, ktorý zabezpečí ľudské práva pre všetkých. Všetká nová finančná pomoc v podobe grantov, ktorú prislúbila komisia, teraz e, musí dodržiavať nové princípy európskeho susedstva, ktoré boli formulované po ukončenie alebo vyhodnotenie arabskej jary. A tá, tento nový prístup musí obsahovať e, dodatočnú pomoc tým krajinám, ktoré skutočne podnikajú a konsolidujú politické a ekonomické reformy a snažia sa dosiahnuť e, rast a snažia sa dosiahnuť viac sociálnej spravodlivosti musíme sa uistiť v tom, že tieto princípy budú naozaj uplatňované vo všetkých členských krajinách, vrátane samozrejme vo všetkých susedských krajinách, vrátane Egypta. A musíme tiež pripomenúť, že väčšina európskych programov sú, je zacielených na samotných egyptianov a predovšetkým na tých najzraniteľnejších z nich. Ako príklad by som uviedla, že sme tohto roku prijali aj podporu e, v kľúčových oblastiach, ako je vytváranie pracovných miest, zamestnávanie mladých a učňovské vzdelávanie. Podpora bude poskytnutá prostredníctvom miestnych samozpráv vo väčšine prípadov alebo prostredníctvom mimovládnych organizácií. Situácia v Egypte je veľmi neistá, mení sa každú chvíľku, každú hodinu. No, súhlasíme však, všetci sa zhodneme určite na tom, že Egypt je pre nás životne dôležitý, pre Európsku úniu, aj pre celý región. Regionálny rozmer a dôležitosť Egypta bola, bol, to bolo spomenuté v súvislosti s prímerím v Gaze, ale to sa týka celého Blízkeho východu. Takže tiež e, súhlasíme s tým, že musíme byť trpezliví, pretože prechod e, k novému systému naozaj trvá a si vyžaduje veľký čas musíme zabezpečiť rešpektovanie menšín a rôznych náboženských e, skupín a budovanie konsenzusu je kľúčovým komponentom budovania demokracie v Egypte. Samozrejme, toto isté platí aj pre ľudské práva a ústava musí byť výsledkom um, dosiahnutia národnej dohody. Toto je vlastne aj presne posolstvo, ktoré Európska únia vysiela našim egyptským partnerom. Nož, pokračujeme ďalej v práci, pretože momentálne tu v rámci diskusie hovoríme o, alebo momentálne, kým diskutujeme, diskutuje sa aj o nových návrhoch. Tak ako povedala pani z Argentíny, nejde iba o hlasnú diplomáciu, ale keď e, budeme diskrétni, to neznamená, že naše odkazy nie sú dost, neznamená, že nie sú dostatočne zrozumiteľné a viditeľné. Európska únia podporuje zmenu v Egypte a bola zorganizovaná aj Task Force, pracovná skupina pre Egypt. A tí sa snažia dať na stôl všetky naše podporné opatrenia, investície, cestovný ruch, Ehm, výmena v oblasti mobility a takisto poskytovanie grantov a prípadne pôžičiek a momentálny politické nepokoje nemôžu zatieniť e, prácu tejto pracovnej skupiny a prostredníctvom tohto nového kontraktu je Európska únia v jedinečnej pozícii, aby um, si zaviazala Egypt hodnotami a princípmi. A v súčasnej situácii si to vyžaduje ešte, ešte väčšie zapojenie Európskej únie. Dovolte, aby som uzavrela tým, že demokratický vývoj je dlhodobý proces a vyžaduje si naozaj tvrdú prácu, vysokú odolnosť, vysokú zotrvačnosť a trpezlivosť a Európska únia naozaj bude naďalej podporovať egyptský národ, egyptský ľud tomto ťažkom období a Európska únia bude naďalej podporovať demokraciu, právny štát a dobrú správu veci verejných. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predsedajúci, ďakujem pekne, pani Kozaku Markulis. Nož a ďalším bodom našho programu je ďalšia otázka, kde by sme si mali vypočiť e, podpredsedničku komisie Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci. Tentokrát ide, ide rozhodnutie izraelskej vlády rozšíriť osady na západnom brehu Jordánu.